die sitzung ist wieder aufgenommen. Otváram zasadnutie. Dámy a páni, zápisnica včerajšieho zasadnutia je k dispozícii. Sú pripomienky? A nie sú, tak je